E, článku 34.1, e, ak 40 e, členov nepožiada, aby sa o veci hlasovalo, zápisnica bude schválená. Ďalej väčšina snemovne podpísala dve dva písomné prehlásenia. Ide o zlepšenie spolupráce pri núdzových akciách, pri záchranu nezvestných detí v členských krajinách Európskej únie. Pán Zdechovský a 18 členov získalo 465 podpisov. Ďalej písomné prehlásenie číslo 8 2016 pána Kaputo o diabete podpísalo, teda podalo 26 členov a získali 405 podpisov. To sa tiež dostane do zápisnice a odovzdajú sa adresa